pán kolega Fonculika. Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, EDIF má, je definovaný ako nový finančný nástroj, ktorý má umožniť e, nasmerovanie súkromných investícií do európskej ekonomiky. Dlhodobé financovanie, dlhodobé investície sú dôležité, aby sa európska ekonomika dostala na správnu cestu k udržateľnému rastu v súlade so stratégiou Európa 2020 aby sa popago- propagovala vysoká zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Som veľmi spokojný s výsledkom úsilia našej skupiny vyhnúť sa špekuláciám daňovým rajom a zabezpečiť, že investície zoberú do úvahy e, stratégiu EU 2020 e, v oblasti zamestnanosti a sociálnych cieľov. Táto správa bude mať veľmi produktívny výsledok, pretože je zameraná na reálnu ekonomiku Európskej únie. Okrem toho správa zaručuje možnosť pre malých investorov E, zúčastňovať sa na financovania potrebného, e, potrebnej ochrany. Napríklad e, teda je tam tá klauzula rýchlo, včasného umorenia a tak ďalej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán kolega Fonculika. A teraz pán kolega Marias. Ďakujem. Κύριε Πρόεδρε, το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης Vážený pán predsedajúci, neustály problém s dnešným hospodárstvom pozostáva v tom, že e, celé to vlastne je nasmerované na finančné trhy a my tu vlastne máme kasinovú ekonomiku. E, financujú sa nové finančné nástroje na miesto reálnej ekonomiky. E, tam, kde sa očakáva nejaký krátkodobý výnos. Takže preto sú tu miliardy eur, ktoré unikajú a zároveň trpí reálna ekonomika a rastie nezamestnanosť. Mali by sme teraz možno schváliť nejaký nový prístup k trhu, kde by banky už nemali tento pákový e, efekt No a potrebujeme skutočne investičné banky, pretože iba tak môžeme dlhodobo investovať do infraštruktúry a malých a stredných podnikov. Ďakujem, pán kolega Marias. A teraz eh, pán kolega Glesos na jednu minútu. A kolega Glesos. Ďakujem pekne. Pred 3000 rokmi Menandros sa vyjadril, že pôžičky boli problémami pre ľudí. Neskôr to povedal aj Plutarchos, a to veľmi jasne. Pôžičky sú naozaj pliagou Používanie burzového kapitálu v Grécku spôsobil, že Grécko padlo do smrteľnej pasce. Všetko e, e národ obrali o všetko, aby sa zachránili banky. Ľudia sú nezamestnaní, zatvárajú sa firmy, obchody, spôsobuje to vysokú mieru e, samovrážd u ľudí, ktorí sú nešťastní kapitály dlhodobých investícií, k komu pôjdu zisky? Ľuďom alebo bankám? Takže nechajte grécky národ, aby fungovala žil tak, ako chce. Ďakujem pekne, pán kolega. A nasleduje kolega Kelly. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Spravodajca tejto správy si zaslúži pochvalu, pretože čohokoľvek sa dotkne, je vždy výborné a toto sa zaoberá dlhodobými investičnými fondami a to je dôležité. Konečne sa blíži koniec hospodárskej recesie a je, preto je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali dlhodobými investíciami. Hlavne takých prípadoch, aby z investícií profitovali všetci. Teraz potrebujeme zväčšiť a hľadať investície v takých priemyselných odvetviach. A samozrejme, treba užívať cestovný ruch. Môžeme podporiť rast tohto odvetvia pomocou investícií. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly a nasleduje kolegyňa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că apreciez munca... Ďakujem pekne. Na úvod by som pogratulovala spravodajcovi, ako aj tieňovým, za to, že sa snažili vylepšiť eh, nariadenie rady, ale aj tak si kladiem otázky, pretože slova eh, MSP sa tu často dnes opakovali, ale otázka je, či malé a stredné podniky budú mať prístup k týmto investíciám, keďže iné investičné fondy, ktoré používajú rovnaké kritéria ako banky v minulosti a preto si myslím, že by bolo potrebné, aby, aby tieto investičné fondy uvažovali o určitých sumách pre MSP, inak sa budú sústreďovať len na určitých e, destinatárov a MSP nebudú podporované všetky fondy Kozmos a podobne. E, v praxi nepriniesli úvery týmto MSP. Dúfam, pani komisárka, že sa vám podarí nájsť riešenia na spolufinancovanie aj MSP. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa Grapíny. No a ja sa riadím zásadou, že kto nebol začiatku taká, mal eh, smolu, ale ja som sám prekvapený, že koľko zver tu nebol. On bol tiež eh, prekvapený, že preto na záver dostáva slovo ešte pán kolega Zver. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ja ďakujem spravodajcovi, pánu Lamasúrovi, ktorý z našom mene urobil veľmi dôležitú prácu Nuša. Ja podporujem jeho, jeho tézy z uznesenie o dlhodobých finančných fondoch je spojený s Junckerovým plánom a tak treba zviazať prostriedky pre európske hospodárstvo. Dobre, že týmito fondami investujeme finančné prostriedky do dlhodobých projektov, ako napríklad do infraštruktúry. Rozvoj infraštruktúry je veľmi dôležitý pre celú úniu a ešte viac pre krajiny, ako je napríklad Slovinsko, ktoré nie sú infraštruktúrne rozvité a majú problémy s obnovami logistických centier, železníc a tak ďalej. Skrátka dlhodobými, dlhodobé investičné fondy prispievajú k Európskej kapitálovej a hospodárskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Zver. Keďže je týmto ukončené a slovo dostane pani komisír, komisárka Vestager. Nech sa páči. Like ja by som vám chcel poďakovať za všetky, chcel poďakovať za všetky vaše pripomienky. Samozrejme, eh, sme odhodlaní, aby dlhodobé investičné fondy boli čo najskôr prístupné, ako mnohí z vás zdôraznili. Potrebujeme tie investície teraz na to. Budeme úzko spolupracovať s kým orgánom pre cené papiere a trhy cených papierov, aby sme eh, vypracovali dobré pravidlá, ktoré budú reflektovať zámery textu, o ktorom ste dnes debatovali. A samozrejme dúfame a rátame a s vašou spoluprácou, aby táto práca bola úspešná. A na záver, Európsky dlhodobý investičný fond jeden z prvých konkrétnych krokov na to, aby sme dokázali využiť úniu kapitálových trhov a spraviť že skutočne potrebujeme fungujúci jednotný kapitálový trh na to, aby sme podporili európsku, európske hospodárstvo, aby malé stredné podniky, respektíve firmy všeobecnosti mohli prekvitať. Vytvorili sme stabilný rámec, ktorý dá istotu investorom, že ich peniaze budú využívané na financovanie inteligentného rastu reálneho hospodárstva, projekty a spoločnosti, tak veľké ako aj malé, dostanú takto potrebné financovanie a budú vedieť, že sa môžu spoliehať na tento kapitál, ktorý bude k dispozícii dlhé obdobie. A ako mnohí z vás povedali, toto je plňujúce. Budeme mať tiež verejné financie, financie, financovanie, priame požičky a ostatné. A tiež eh, budú s tým spojené isté reštrikcie, pretože nariadenie zakazuje investovanie do tretich krajín, eh, ktoré sa identifikujú ako vysokorizikové alebo nestabilný právny systém. Tretia krajina musí tiež dodržiavať eh, dohovor OECD o daniach príjme a kapitále rizikový kapitál a európsky a nariadenie, nariadenie o rizikovom kapitále a sociálnych podnikov. Podnikov majú jasné pravidlá, to je dôležité. Ďalšia dôležitá je, vec je, že investície do komerčného vlastníctva alebo ubytovania sú umožnené, aby to bolo skutočnou súčasťou dlhodobých investícií. No a na záver, ako mnohí z vás povedali, a ja by som chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Lamasúrovi a tieňovým spravodajcom eh, za ich odhodlanie, aby tento legislatívny akt bol praktickou pracovnou realitou, na ktorú sa môžeme spoliehať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a na záver diskusie dostáva slovo spravodajca kolega Lamasú, nech sa páči. Pán predsedajúci, ja tiež podpisujem vynikajúce závery pani komisárky a tiež oceňujem a ďakujem všetkým, ktorí podporili naše názory, rozprávu, tieňoví, spravodajcovi a tak ďalej, rovnako ako aj predsedníctvo. Keby bol kolega Lambert prítomný, tak by som ho ubezpečil, že áno, riešenie kvóty 60 e, investícií, ktoré povinne musia byť umiestnené v EÚ. To nebolo uchované, ale o to skôr je to lepšie, ale že to už nie je 60, ale 100 ktoré sú venované európskym projektom. Keby pani Matias tu ešte bola ostala, tak by som ju ubezpečil, že s týmito investičnými fondami, ktoré sú dlhodobé, to je protiažok tej e, kazíno e, ekonomiky či hospodárstva, pretože ide o to, aby sme týmito investíciami pomastili, rozbehli e, ekonomický rozvoj a podporili aj dlhodobé investície. Keby tu bol pán Mono tiež, tak by som ho tiež ubezpečil, že na rozdiel toho, čo povedal, banky, hlavne v mojej krajine, vo Francúzsku, financovali MSP v rytme minulých rokov, ale to nestačí na oživenie investícií v celej EÚ. Záverom by som odporúčil členským štátom. Je jasné, že tieto fondy budú priťahovať, ak budú trochu e, sexy, v úvodzovkách to môžem tak povedať, ak tam bude tá klauzula, ktorá bude fiskálne najviac výhodná vo všetkých našich členských e, štátoch. Potrebujeme takéto podnety, aby tieto fondy boli úspešné a rozpráva dnes jasne ukázala, že tieto fondy naozaj veľmi potrebujeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega Lamasur. Rozpráva aj týmto.